Is there any chance of starting, Chairman? It is already ten minutes late. I completely agree, Sir Atkins. no, súhlasím s vami, že by sme mali začať. No, že väčšinou len my dva, dvaja sme tu na čas. Bene, allora diamo inizio al no- Dobre, takže začneme naše stretnutie, aby sme rešpektovali to, že tí, ktorí sú prítomní, prišli včas a, e, nepredlžovali e, ešte meškanie tých, ktorí tu nie sú. Máme pred sebou veľmi zaujímavú tému, ako viete. Ide o výmenu názorov s riaditeľom SVČ e, pre Rusko, Východné partnerstvo, Západný Balkán, Milostravom Lajčákom, Budeme sa dnes rozprávať e, obzvlášť e, o vlastne e, súčasnej situácii na Západnom Balkáne. Ako viete, tento región je charakterizovaný veľkými krízami. V Kosove novozvolený prezident bol podrobený Eh, procesu, eh, ktorý hovoril, že proces jeho voľby nebol v súlade s ústavou. V Macedónsku sa budú konať začiatkom júna voľby, eh, ktoré sú dôsledkom značnej politickej krízy. Opozícia sa rozhodla opustiť parlament. V Bosne, Hercegovine je ešte stále nevyriešená situácia, spolková vláda tam neexistuje. Po šiestich mesiacoch od volieb sa ešte vláda ne- nevytvorila, takže nie je to naozaj optimistická e, situácia ktorá by naznačovala, že proces európskej integrácie v tejto krajine by rýchlo postupoval. Situácia v Albánsku nie je e, oveľa lepšia. E, počas e, štrasburského týždňa sa parlament rozhodol vyslať do tejto krajiny ad hoc delegáciu, ktorá by mala monitorovať miestne lokálne voľby, ktoré sa budú v tejto krajine konať v máji. Náš záujem je aktívny, ale demokratické reformy tejto krajiny sa ešte musia zdokonalovať. Snažíme sa e, byť blízky týmto e, témam, poznať, e, o čo v týchto krajinách ide, ehm, pôsobiť v týchto krajinách, čomu nám pomáha aj vaša práca. Nebudeme už teraz dlhšie zdržiavať, pretože vieme, že o desiatej musíme začať s hlasovaním. Takže chcel by som eh, teraz vám už odovstať týmto eh, slovo a veľmi nás eh, teda zaujíma váš, váš výklad. No, dobré ráno, dámy a páni. Ja som veľmi rád, že vás môžem teraz informovať o aktuálnej situácii v, na Západnom Balkáne. A práve som sa odtiaľ vrátil. Navštívil som s prezidentom komisie Barosom 4 krajiny regiónu, ale viem, že komisár File vás eh, bude o tejto téme informovať. Takže ja budem hovoriť eh, o všeobecnejšej situácii v regióne. Viem, že Európsky parlament je veľmi aktívny v tomto regióne no a vítam všetky možnosti eh, zaručiť, aby Európa hovorila jedným hlasom. No a budem veľmi rád rozvieť proaktívny dialog parlamentné debaty so Srbskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou horou a Albánskom. No a dovolte mi teraz eh, koľko hlavných eh, pripomienok a region sa stále približuje Európskej únii, ale stále má pred sebou veľa víziev. Voľby, miestne voľby sa uskutočnia budúci mesiac v Albánsku a potom v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko v júni a v Chorvátsku a Srbsku sa voľby uskutočne koncom tohto roka a začiatkom budúceho regionálna spolupráca e, pokračuje s bilaterálnymi e, zmluvami. Čakajú nás dôležité zasadnutia a stretnutia ako SEECP e, v júni. V oblasti zmierovania je dosahovaný veľký pokrok. Cenzus začal 1. apríla v, Monte, v Čiernej hore, v Chorvátsku a Albánsku, ale nie v iných, v Srbsku a nie v iných častí. No a teraz k situácii v jednotlivých krajinách. Obávame sa a máme obavy z politickej situácii v Bosne a Hercegovine. E, vytvorenie vlády od oktobrových volieb je zablokované, ale okrem toho e, vo federácii panuje politická kríza, nová federálna vláda a nezahrdia hlavné dve chorvátske strany, HDZ a HDZ 99, no a súčasne prezident Republiky Srbska chce uskutočniť referendum o úrade štátneho prokurátora a súde. No a bez toho aby sa podarilo zaručiť a vytvoriť federálnu vládu, a tak krajina riskuje, že bude stratiť ešte viac času a bude zaostávať ešte viac regiónom. Európska únia musí pozorne sledovať situáciu v tejto krajine. No a v budúcich týždňoch tam vytvoríme samostatného zástupcu EÚ a ESVČ. Teraz hľadáme vhodného kandidáta, ktorý svojim mandátom a príslušnými nástrojmi bude mať hlavné slovo v všetkých otázkach EÚ. Rokujeme s našimi kľúčovými partnermi v medzinárodnej komunite e, vláda v Prištine, že bola zvolená, majú pred sebou veľa víziev a čakáme a chceme im pomáhať. Čo sa týka regionálnej stability, najdôležitejší je dialog. Minulý, týž, minulý mesiac začal dialog medzi Kosovom a Srbskom. Chceme dosiahnuť pokrok na ceste do EÚ pre oba, obe krajiny a rovnako chceme zlepšiť život miestneho obyvateľstva. V marci sa uskutočnilo prvé kolo, prvé zasadnutie a ďalší sa uskutoční do Veľkej noci. Doteraz neboli dosiahnuté žiadne mm, mm, mimoriadne výsledky, ale viaceré rozhodnutia majú dopad na každodenný život ľudí a dosiahli sme eh, viaceré rozhodnutia o regionálnej spolupráci CEFTA. Eh, prostredie je veľmi eh, prostredie sa veľkou výzvou, no a dialog je našou prioritou. Na celý tento rok o Albánsku sme hovorili už viac ako jedenkrát. Vysoká predstaviteľka Lady Eštonová eh, vyjadrila sa jasne v marci tohto roku o obnovení politického dialogu eh, vie, že nedostatok alebo neexistencia priamého politického dialogu je príčina obav a neexistencie dohody. Komisár Füle o tejto krajine hovoril na plenárnom zasadnutí tento rok a hovoril o význame priameho politického dialógu počas jeho návštevy v Týrane 30. mája. Keď som ja bol na diskusia v Týrane 22. marca, čo bolo od konca januára, konca januára 3. návšteva, som trval na tomto bode. No, na základe tejto práce, v spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi, hlavne z USA, OBSE a Radou Európy sa uskutočnila diskusia pri okrúhlom stole ktorá trvala viacero dní a zúčastnili sa na nej hlavné politické strany. Cieľom bolo pripraviť voľby, ktoré by splňali európske normy a štandardy. Dnes by som chcel využiť túto príležitosť a pozvúdiť vás ako inštitúciu, aby ste eh, vyjadrili vašu podporu všetkým týmto snahám tak vlády aj opozícii, aby prekonali tie medzery, ktoré stále existujú, aby v voľbách do miestnych samozpráv dokázali vytvoriť spoločný rámec. Situácia v Albánsku je zablokovaná už dva roky, no a ide o veľa. A keby ste vyzvali a žiadali o dialog, to by sme veľmi vítali. Čo sa týka Macedónska, Firomo, tak Európsky ESVČ eh, si všimla vašu správu o tejto krajine prijatú 7. apríla vrátane žiadosti o otvorenie prestupových rokovaní. Ja si vážim váš dôraz na dobré susedské vzťahy. Je to dôležité pre celý Západný Balkán, aj pre túto krajinu. No a situácii eh, dominujú nadchádzajúce voľby. Zatiaľ, eh, čo to môže znamenať eh, stratu času z ohľadom na eh, agendu EÚ. Je dôležité, aby každý líder mohol v každej krajine rozhodnúť, kedy sa uskutočnia voľby. A my to rešpektujeme. Koalícia a opozícia musia nájsť širokú platformu na uskutočnenie týchto volieb, tak v parlamente, ako aj v volenej komisii. No a ja dúfam, že všetky strany budú sa podielať na demokratických, transparentných a slobodných voľbách. No a to povedal minulý týždeň aj predseda komisie Barroso. V Belehrade je teraz nová vláda a nie je žiadny čas. Nás, čas no, ne, nesmieme strácať časť s reformami Srbsko bude v roku 2011 zaradené e, do stratégie rozširovania aj na ceste do EÚ. My podporujeme ďalšie posilňovanie vzťahov Srbsko, čo sa týka v Eulexe a na severe Kosova. No a kooperácia s Medzinárodným súdnym tribunálom pre bývalú Jugosláviu je podmienkou pre členstvo EÚ a rovnako vítame konštruktívneho ducha, v ktorom sa uskutočňuje dialog na oboch stranách. Naše vzťahy s Čiernou horou sú stabilné. E, čo skoro sa uskutoční druhá stabilizačná asociačná rada v júni, no a dúfam, že tam zrevidujeme progres v jedných hlavných prioritách. Čierna hora je veľmi dôležitá pri vytváraní regionálnej stability, keďže krajina má dobré vzťahy so svojimi susedmi. Nedávno otázky občianstva a diaspora so Srbskom vyvolali určité spory s jeho susedom, my vyzývame obe štáty, aby sa snažili o dobré susedské vzťahy. Chorvátsko je v záverečných fázach predstupových rokovaní. Ďalšie zasadnutie predstupovej konferencii sa uskutoční 19. apríla v Bruseli a čakáme, že dve ďalšie kapitoly budú uzatvorené. Najcitlivejšia kapitola je spravodlivosť a základné práva No a mňa povzbudili vyjadrenia premiérky Kosor a prezidenta Josipoviča o ďalších snahách a pokroku vláda je odhodlaná a veľmi tvrdo pracuje na dokončení predstupových rokovaní. No a, potom vláda vypíše parlamentné voľby. Dámy a páni, vidíte, že obraz Západného Balkánu je veľmi komplexný krajiny majú osobitné výzvy, ale majú aj jednu vec spoločnú, a to je európska perspektíva, e, ktorá im pomáha pri príjmaní reforiem a približovaní a harmonizácii ich systémov s európskymi normami a štandardami. Musíme zaručiť, aby tieto krajiny boli stále a e, sa venovali európskej agende no a musíme e, vyjadrovať našu podporu ich snahám. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem eh, doktoru Lajčákovi. Máme dosť veľký počet kolegov, ktorí sa hlásia o slovo, preto musím obmedziť rečnícky čas, tak aby som všetkým mohol umožniť vyjadriť sa. Ako prvému udelíme slovo predsedovi, delegi, dele, eh, predsedovi delegácie pre vzťahy s juhovýchodnou Európou, pánovi Kukanovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Vy ste veľmi štedrí, keď ste nám dali 3 minúty. Vítam pána riaditeľa Lajčaka. Ceníme si jeho snahy a jeho aktivity, pretože v tomto regióne je absolútne nevyhnutné byť neustále činný. Myslím, že sa vyjadril ku všetkým naliehavým otázkam ohľadom na situáciu na Západnom Balkáne a k tomu, čo je potrebné urobiť v najbližšej budúcnosti. Ja by som chcel zdôrazniť to, čo povedal, myslím dva razy vo svojich pripomienkach, že potrebujeme spoločný prístup, aby sme dokázali čeliť na situácii, čeliť situácii v Západnom Balkáne v spolupráci s väčšej komisiou a parlamentom. Ja by som chcel ešte upozorniť na konferenciu o Západnom Balkáne, ktorá sa uskutočňuje dnes v parlamente ktorú, na ktorej sa zúčastní viacero rečníkov z Západného Balkánu. A to treba zdôrazniť, teda, že je dôležité podporiť ich. No a čo sa týka otázok, Isté dalo by sa pýtať veľa otázok. Myslím, že pán Lajčák veľa z nich aj zodpovedal už, ale chcel by som sa spýtať na tri krajiny. Albánsko, všetci veľmi veľa investovali do pomoci albánskym politikom. Naše východisko z politickej krízy, ktorá brzdí pokrok krajiny a bez politického riešenia bude náročné hovoriť o budúcnosti. Voľby do miestných samozpráv 8. maja by mohli vyslať dobrý signál, že ak budú pripravené demokratické a transparentné voľby. No a moja otázka teraz je, čo si pán riaditeľ myslíte, čo sa dá ešte urobiť, aby sa nezopakovala situácia, ktorá vznikla po posledných parlamentných voľbách, ktorá ešte stále pretrvá vlastne o Macedónsku ste hovorili o uznesení, ktoré, prijal, ktoré, prijalo, ktoré prijal Európsky parlament, e, v ktorom sme žiadali okamžité, okamžitý začiatok predstupových rokovaní, ale bez vyriešenia otázky názvu bude veľmi ťažké hovoriť o nejakom reálnom pokroku v budúcnosti. Myslím, že pre novú vládu a s novým mandátom po voľbách bude dôležité, aby našli riešenie, ktoré by urýchlilo eh, rýchlosť eh, rozvoja krajiny a aj približovanie k EÚ, dialog Belehrad a Priština. Vidíte nejakú jasnejšiu perspektívu pre tento dialog v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kukan a slovo teraz dostáva eh, pani Páka, spravodajkyňa pre Bosnu a Hercegovinu. Nech sa páči. No, ďakujem veľmi pekne. Že sa, veľmi sa teším, že ste tu, pán Lajčák, Kosové. Želám veľa úspechov. No nie. Dobre, takže e, niečo k Bosne, Albánsku a potom ku Kosovu. V Bosne je situácia, ktorá sa už roky zhoršuje etnické rozdiely a etnické rozdelenia sú no, čoraz horšie, dokonca po vojne priamo boli lepšie ako dnes, no a etnickú motiváciu už politici zneužívajú na to, aby nemuseli nič robiť, aby nemuseli robiť nič, čo by sa vyplatilo, alebo čo by bolo dobre pre občanov, infraštruktúra, energetika, vzdelávanie, skutočne nič sa nezmenilo kvôli súčasnej situácii. No a ja si myslím, že tiež spôsob, akým bola vytvorená táto vláda, nie je korektný, ale ja to nemôžem zmeniť. No a, a ústavný súd by v tom mal niečo urobiť. A vy ste povedali, že potrebujeme lepšiu politickú prezenciu, kde máme ako donútiť týchto pánov, pretože tu sú to skutočne páni, aby eh, zabezpečili nejaký pokrok v tejto krajine. Máme nástroj, mohli by sme povedať, ak sa nestane to, tak eh, prerušíme našu po- pomoc finančnú až dovtedy, eh, kým vás vlastne niečo neosvieti. No a je škoda, že musíme rozmýšľať v takýchto intenciách, ale ja som počas mojej skúsenosti sa naučila, že bez bez tlaku to nejde, no a to je jedna vec. Po druhé, potrebujeme Dayton plus, potrebujeme nový, nový Dayton, musíme, musí sa situácia ďalej rozvíjať. Avšak tí páni to sami nedokážu. Nemohli by sme skutočne nejak povedať a prinútiť ich k obnove. No a k tomu podľa mňa patrí aj vec, ktorú ani rada, ani komisia nedokáže správne riešiť. A totiž, že táto federácia je taká, ako je. To nie je chyba občanov, to už sa dohodlo vo Washingtone pred niekoľkými rokmi, tak toto nemôže fun- fungovať. Takže to je ten balíček, na ktorý sa vás chcem spýtať. No a je hamba, že v tejto krajine nie sú ešte žiadni zastupcovia EÚ. Je to krajina, ktorá nás tak potrebuje. A sú tam iní zastupcovia. No a čo sa týka Kosova, tak tomu by som chcela vám povedať, že som veľmi smutná z tých udalostí, ktoré sa tam teraz dejú, ale najviac mi vadí, že my tam nezohrávame už vôbec žiadnu úlohu. Eurox tam už nie sme len my. To sa ukazuje. Ehm, niekto nás tu odstavuje na vedľajšiu kolaj a to treba zmeniť. No a ešte k voľbám v Albánsku. Ja som bola proti pozorovaniu eh, týchto volieb. Ja som doteraz pozorovala všetky a nebudeme zo seba robiť blázna, pretože minulý naposledy to boli najlepšie voľby a nikto e, či sme tam boli alebo nie, to nikoho nezaujímalo. Dobre. Ďakujem pekne, pani Pak. Slovo teraz dostáva pán Kačín, spravodajco pre Srbsko. Nech sa páči, máte slovo na 3 minúty. Pán Lajčák, vítame vás u nás. Skutočne oceňujeme úsilie, ktoré vkladáte do riešenia tejto situácie, takisto aj úsilie pána komisára Fileho. Ja som bol v piatok v Bosne Hercegovine, aj vy ste tam boli a nechcem podceňovať situáciu, ktorá v tomto regióne je. Chcem iba zdôrazniť, že jednoducho potrebujeme už konečne výsledky, pretože jednoducho tam, tamajšia strana nie je schopná priniesť nejaké výsledky, čiže potrebujeme určitý prelom. Situácia v Bosne a Hercegovine je ťažká, v Albánsku rovnako ťažká, ale ja chcem hovoriť o Macedónsku. Máme tu 6 rokov, kde sme nezaznamenali žiadny pokrok, žiadny prelom. To je skutočne veľmi zlý príklad, to je veľmi zlý smer. A teraz potrebujeme skutočne ten prelom v hlavných otázkach. Bez nejakého kompromisu nič nedosiahneme a musíme identifikovať realitu, pravdu, ako to vyzerá, kto je, ktorá je súčasťou riešenia a, ktorá, a čo je vlastne ten problém, ktorý treba riešiť. Treba vytvoriť tieto podmienky na to, aby sme našli riešenie pre problém. A tí, ktorí sú problematickí, aby sa začali chovať inak. Aby sme z, z najhoršieho nepriateľa urobili priateľa, aby sme zlepšili uh, vzťahy s priateľmi, aby konečne spoloční priatelia našli riešenie. A pokiaľ ide o Kosovo, mám jednu praktickú otázku. Pán Lajčák, poznáte nového prezidenta? Nikto ho nepozná, prezidentku, nikto ho nepozná. Keby ste ju poznali, mohli by ste nám povedať niečo o nej. A myslím si, ako spravodajca pre Srbsko, myslím si, že je bizarné po voľbách v Kosove Srbi sú súčasťou riešenia, sú súčasťou vlády v Kosove, majú troch ministrov, majú podpredsedu vlády, ktorý je zodpovedný za samosprávu. Majú vlastných primátorov, ale títo primátori nie sú uznaní Belehradom. Sú ignorovaní a to v plnej miere. Jednoducho musíme nájsť spôsob, aby Belehrad aspoň ich nechal na pokoji, aby im umožnil, aby niečo urobili pre srbskú a albánsku populáciu v týchto municipalitách. Myslím si, že toto je súčasť tých tém, ktoré musia byť obsiahnuté v dialógy medzi Srbskom a Kosovom. Čiže ja by som odporúčal, pán Lajčák, aby sme presvedčili obe strany, aby si dali toto do programu a snažili sa o cieľ. nežiadam o uznanie Kosova, žiadam iba o praktické a možné riešenia pre primátorov, aby konečne sa mohli starať o tých Srbov, ktorí ešte zostali v Kosove. Toto je vlastne to, čo potrebujeme na to, aby sme urobili pokrok. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Kačín. Slovo má pani Lunáček, spravodajkyňa pre Kosovo, 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som vás chcela privítať na tomto našom výbore. Budem sa sústrediť v rámci otázok na Kosovo a iba doplním to, čo povedal kolega Kačin. Mali sme stretnutie s niektorými eh, primátormi a zástupcami primátorov samozpráv v Kosove, čo skutočne bolo dobre, že prišli a sa s nami rozprávali a prezentovali svoj pohľad na problémy a nemôžem súhlasiť viac, nemôžem viac než len súhlasiť s tým, že potrebujú našu podporu a potrebujeme dať jasný signál Belehradu, že by mali podporovať týchto primátorov a ich samozprávy, nie len južnú časť, ale aj severnú časť, kde ešte stále je dosť problémov. Jedna z, jedna z otázok, ktorú by som sa chcela spýtať je, že čo si myslíte, alebo čo robíme ako Európska únia, pokiaľ ide o pokiaľ ide o sčítanie ľudí. Máme tu multietnické populáciu. V severe je skutočne problém. Hoci tu bola dohoda medzi komisiou a predsedom vlády Svetkovičom, že by podporili takýto postup. Ešte stále to nie je tak. Čiže čo môžeme urobiť my v tomto zmysle, aby sme, eh, aby sme ich podporili. A druhá vec, ktorá sa týka dialógu medzi Kosovom a Srbskom, takisto si myslím, že je dôležité zaznamenať určitý pokrok, ktorý tu už nastal, ale mal by byť možno rýchlejší. To, čo ja vidím, je, že ľudia v Kosove vo všeobecnosti nie sú presvedčení, že z toho niečo budú mať. Ja som sa ich snažila presvedčiť, že skutočne budú z toho niečo mať, ale také všeobecné vnímanie tohoto dialogu je, že to im nič neprinesie ja si myslím, že by bolo dôležité, aby sme my za Európsku úniu im jasne povedali, že čo z toho Kosova bude mať. Čo technické detaily sú samozrejme dôležité, ale mali by sme im naznačiť, že to vedie k integrácii do Európskej únie. Takže čo by ste nám mohli povedať ohľadne tejto témy? A potom ešte jedna vec, ktorú ste aj vyspomenuli. Hovorili ste tu o tom procese zjednocovania e, zahraničnej služby ako povedala pani Pak, e, zdá sa, že Európska únia tu má viaceré funkcie, viaceré prístupy, ale kto to celé vedie, tento proces je veľvyslanec DEL za OSN, takže myslím si, že aký vidíte časový rámec pre Európsku úniu na to, aby prezentovala i jednu osobu, ktorá by reprezentovala Európsku úniu v Kosove. Myslím si, že to by bolo veľmi dôležité. Skutočne aj v rámci tých snah, ktoré sa snažíme presadiť, pretože stále nás vnímajú, že tam sme zastúpení viacerými inštitúciami, viacerými ľuďmi a nehovoríme jedným hlasom. Áno, pán predseda, už sa chystám ukončiť svoj vstup. Ešte jednu vec by som chcela spomenúť. Ide tu o Chorvátsko. Viem, že tam bol pán Barozov, aj pán File. Ja sa však obávam, že v Chorvátsku vláda síce urobila určitý progres, ale všeobecné vnímanie je také, že skutočne chceme ísť do Európskej únie, to je otázka. To vôbec nie je povzbudivé, povzbudivý pocit. Je to tak, alebo už sa v tejto otázke zaznamenal nejaký postup? Je to nejaká väčšia ochota vstúpiť do Európskej únie? Ďakujem. Luna... Ďakujem, pani Lunáček. Slovo má pán Tánok, spravodajca pre Čiernu horu. No, Pán predseda, predtým nezačneme ešte technická pripomienka. Za posledné dva mesiace sme sa, dosiahli, sme sa dohodli so zelenými a dohodli sme sa, že na všetkých týchto vypočítiach sa budeme striedať potom, ako nás budú vyvolávať. Ale vždy ste nás vyvolávali až po zelených, takže možno by ste sa mohli toho budúcnosti držať lepšie, tejto našej dohody. Takže veľmi stručne, pán Lajčák, vítam vás aj za našu politickú skupinu. Ako spravodajca pre Čiernu horu by som sa chcel spýtať, mohli by ste nás informovať o nejakom časovom rámci, pokiaľ ide o otvorenie negociácií, predstupových negociácií pre túto krajinu, pretože ako ste povedali v Čiernej hore, už sa týmto smerom uberá táto krajina a momentálne sme v určitom situácii, kde nevieme presne kedy sa pohneme PD. Pokiaľ ide o Macedónsku, čo môžeme urobiť my, aby sme jednoducho uh, vnímali túto situáciu možno lepšie. Vidíme, že tieto negociácie predstupové sú do istej miery zablokované. Macedónia, budú tam voľby v júni a skutočne by bolo dobré, aby sa táto situácia vyriešila, čo možno najrychlejšie na to, aby sa nedostali k moci nejakí extrémisti, ktorí sa odvracajú od Európskej únie. A pokiaľ ide o otázku Kosova a dialogu so Srbskom, čo by to mohlo priniesť, pokiaľ je nejaké praktické usporiadanie a prečo a priori vylučujeme z negociácií a, otázku, ktorá by bola dôležitým elementom riešenia tohto problému. A pokiaľ ide o Kosovo, Dick Marty už bol v tomto výbore pred istým časom. E, išlo tu opašovanie orgánov a týkalo sa to viacerých predstaviteľov e, vlády v Kosove. Čo urobila Európska únia, pokiaľ ide o riešenie tejto situácie a vyšetrovanie tejto situácie a ako by sme sa mohli takýmto situáciám v budúcnosti vyhnúť? Tanok. Ďakujem, pán Tanok. Prejdeme teraz po spravodajcoch ku koordinátorom. Na dve minúty pán Vigenin. You, Just... Ďakujem pekne, pán predseda. Iba jedna pripomienka. Zdá sa nám, že situácia na Západnom Balkáne sa nevyvíja pozitívnym spôsobom, ak si pozrieme tú históriu tohto vývoja, tak to je iba jeden pozitívny eh, príklad. No, vo, vš- vo väčšine týchto regiónov jednoducho máme znaky, e, že situácia sa nevyvíja dobre. Stále tu hovoríme o nejakej únave rozširovania sa Európskej únie do tohto priestoru, ale zdá sa, že táto únava skôr spočíva s tým, so situáciou v tomto regióne samotnom. Taká všeobecnejšia perspektíva bohužiaľ ešte stále vzdialená predstaviteľia týchto štátov v tomto regióne nie sú ochotní obetovať svoju popularitu a boja sa, že by mohli prehrať voľby, ak by príliš tlačili na vstup krajín tohto regiónu do Európskej únie. Čiže skôr sa sústredia na krátkodobé ciele. Čiže pravdepodobne vy aj s pánom komisárom File by ste mohli byť invenčnejší a mohli by ste sa snažiť e, nájsť nejaké kroky, ktoré by povzbudili e, odstránenie takéhoto negatívneho ducha, aby sme podporili ducha reform aby sme jednoducho mali blízko, v blízkom čase nejaké výsledky, aby sa začlenili do našej spoločnej rodiny. Ehm, aj oni majú určitú zodpovednosť, to je pravda, ale musíme to vnímať ako spoločnú zodpovednosť. A ešte jedna otázka k Bosne. Pokiaľ ide o našu politiku k tejto krajine, ako povedala aj pani Pako, ehm, situácia sa stále zhoršuje konflikty tu ešte stále sú, e, tie rozdiely sa stále prehlbujú Mám, a teraz sa pýtam otázku, nemali by sme jednoducho revidovať náš prístup k týmto krajinám? Mm, samozrejme je vždy jednoduchšie trvať na nejakých konkrétnych politikách, aby sa ich držali a robiť na nich nátlak, ale musia jednoducho si uvedomiť, že ak nebudú presvedčení o tom, že to, čo my im ponúkame, je riešením, tak, tak E, sa nepohneme nikam. Takže nemohli by sme si nejako premyslieť iný postup, ako by sme sa k ním priblížili. Ďakujem, pán Vigenin, znovu sa tu objavil e, jeden z spravodajcov, spravodajca pre Albánsko, takže pán Countis. E, pán predseda, budem stručný. Chcel by som sa poďakovať pánovi Lajčákovi za tie informácie, ktoré nám a, predstavil. Pokiaľ ide o Kosovo, mám tu jednu otázku. Je tu problém, pokiaľ ide o voľbu nového prezidenta a protiústavnosti, ktorá s tým súvisí, to vytvára politickú nestabilitu v tomto regióne. Ako sa s tým vysporiadame? Dá sa urobiť nejaký pokrok v tejto otázke, keď tu máme takéto vážne veci, ktoré sú nedoriešené, ako to súvisí s protiústavnosťou. A pokiaľ ide Albánsko, opravte ma, ak sa mýlim, ale nemyslím si, že tieto situácia sa zlepšuje. Volebná kampaň a voľby ako také sa nezaobišli bez prípadov násilia. Skutočne ma to zarmotilo, či vôbec budeme mať e, mierové a demokratické voľby v tejto krajine. Takže otázka, ktorú by som sa chcel spýtať, myslíte si, že participácia a prezencia Európskej únie v tejto oblasti, pozorovateľa za Európsku úniu, myslíte si, že toto pomôže? Ja nemám výhrady voči takým, takéto misii, ale skutočne si myslíte, že to pomôže zlepšiť situáciu a ešte jedna všeobecná otázka, pán Lajčák. Vy chodíte do tohto regiónu skutočne veľmi často a hovoríte s predstaviteľmi vlád, hovoríte s politickými stranami. Aký je váš všeobecný dojem? Čo ľudia očakávajú od vás a čo očakávajú od Európskej únie vo všeobecnosti. Očakávajú od nás, že im ponúkneme riešenia na problémy a ťažkosti, ktoré nevedia vyriešiť sami, alebo očakávajú, že budeme nestrannými mediátormi, nejakými rozhodcami situácie, ktorá sa tam deje, alebo očakávajú našu e, prítomnosť ako prítomnosť, že my očakávame niečo od tohto regiónu. Ďakujem pekne. Aby sme dali priestor aj nášmu hostovi, aby odpovedal, bude musieť obmedziť rečnícky čas nasledujúcich rečníkov. Je mi to ľúto, ale e, nemôžem si pomôcť, takže e, pani, e, pani Ibrizagič na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vítam pána Lejčaka do Európskeho parlamentu a teším ma, že vždy nájdete čas zúčastniť sa v našej debate v AFETE Vi ste človek ktorý má bohatú skúsenosť s Balkánom a ja vás nebudem pýtať, e, zaujíma ma len Černá hora, nebudem vás pýtať e, o konkrétnom dátumu, lebo viem, že to nie je e, vaša otázka, vaša zodpovednosť, ale môžete mi prosím vás povedať niečo všeobecné, aká, je perspektívna Černé hory teraz, kde sa nachádzajú a ako, ako sa situácia vyvíja. Tak veľmi stručne. Ďakujem. Grazie, Ďakujem pani Brizagič, nás sa zmestili do rečníckého e, času. Teraz pán Basku. Dank wel, voorzitter. Uh, aanleiding van uw... Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Pýtali ste sa už niektoré otázky ohľadne Bosny. Uh, ja by som sa chcela spýtať, ako sa reaguje na stratégiu budúcnosti, ktorú Európska únia stanovila 21. marca. Ehm, zarazilo to nejako Bosne, alebo prekvapilo? A druhá otázka, máme kľúčových partnerov USA a Turecko. Ako títo reagovali na túto stratégiu, kde chce Európska únia viac prezencie v tomto regióne. Myslíte si, že, to, že sa to podarí? Čierny zoznam osôb, ktorí bránia spravodlivosti, to by sme možno takisto mohli spomenúť. A posledná otázka, tá súvisí s tým, že ako váš zástupca bude pracovať, pretože v poslednej dobe sa ukázalo, že Európska únia zatiaľ nehovorila jedným hlasom. Podarí sa nám to dosiahnuť e, práve v Bosni. Bosne bude táto nová osoba jasnejšie hovoriť jedným hlasom za celú Európsku úniu. Ďakujem pekne. Pán Weigl, nech sa páči, máte minútu. vidíme, že Bosna a Hercegovina je uprostred, v centre tohto regiónu. Pán a pán Lačak je zodpovedný za celý tento región, ale ja si myslím, že ešte stále tu je trochu problém, ak sa snažíme pokryť všetky, všetky tieto štáty v jednom regióne na jednom stretnutí, pretože charakter tohto problému v jednotlivých krajinách tohto regiónu je skutočne odlišný. Tieto sa líšia, takže ešte stále budeme pod tlakom, ak sa budeme snažiť nájsť nejaké kompletne všeobecne platné riešenie pre celý region. Ja by som povedal, že pre Bosnu by sme sa nemali sústrediť pokiaľ ide o Bosnu, nemali by sme sústrediť na to, že aké bude riešenie hľadania osoby, ktorá by reprezentovala celú Európsku úniu v, tomto, v tejto krajine. Myslím si, že to je čisto politický problém, ktorý sa môže vyriešiť regionálnym prístupom, takže potrebujeme konferenciu na vysokej úrovni, pokiaľ ide o budúcnosť Bosny Hercegoviny. A ukončím svoj vstup tým, že by som povedal, že Chorvátsku by sme mali umožniť, e, aby postupovala rýchlejšie, pokiaľ ide o e, stane sa plným členom Európskej únie. Ďakujem, pán Weigl. Diskusiu ukončí pán Boštinaru na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Lajčák za e, vaše neustále e, úsilia a prácu pre tento región. Pokiaľ ide v Albánsko, je evidentné, že sa nám nedarí hovoriť jedným hlasom a výsledky sú tam zlé, ak nie veľmi zlé. My, parlament so všetkými politickými skupinami, ale aj Európska komisia. Ako viete, prednedávnom albánsky parlament zmenil pravidlá a podľa nových pravidel, ktoré sú úplne nové, Najprv by sa e, malo e, hlasovať o e, nejakom zákone, až potom sa o ňom diskusie, to, diskutuje. To je dosť veľká novinka, je to snáď aj vizionárske. Ako viete, predseda Albánskeho parlamentu prednedávnom ma obvinil z korupcie. To je bezprecedentné a neakceptovateľné. Predseda parlamentu sa tri týždne snažil Eh, vlastne presvedčiť, eh, aby eh, teda príslušná pani sa buď ospravedlnila alebo stiahla svoje obvinenie. Nepodarilo sa, to je neuveriteľné. Dobre, takže 11 poslancov sa vyjadrilo, 20 otázok ste dostali a máte 10 minút času. Je to nemožné, ale ja som presvedčený, že sa vám to podarí zvládnuť. Ďakujem pekne, ďakujem za vaše otázky a príspevky. Ja som vždy veľmi rád medzi vami a nie som zodpovedný len za eh, západný Balkán, ale aj východnú Európu, takže raz budete, môcť, eh, budete mať záujem eh, so mnou diskutovať ako o krajinách ako Ukrajina, Rusko, krajiny v Kaukaskom regióne a podobne. Na to sa teším. Pán Kukan, Albánsko, čo ešte by sme tu mohli urobiť v tejto otázke? Myslím, že sme urobili veľmi veľa na to, aby sme zastabilizovali situáciu po e, tragických udalostiach koncom januára. Naše posolstvo zaznelo jasne, hovorili sme jedným hlasom, nielen ako EÚ, ale aj EÚ spoločne s USA. Zorganizovali sme okrúhly stôl, Potrebujeme byť dôslední a ďalej vysielať to isté posolstvo, že je potrebný politický dialog. Poprvé, že po, normálny politický život nemôže existovať bez politického dialogu a že e, voľby musia byť e, slobodné a spravodlivé do najväčšej možnej miery. ako sa to len politikom bude dariť. Takže takýto natlak z našej strany tu musí stále byť, aby vedeli, že ich sledujeme a všetko bude závisieť od toho, ako sa voľby eh, budú eh, diať. A potom, pokiaľ ide o FAJROM, treba sa venovať tejto otázke po voľbách a po eh, sformovaní vlády. Bude to príležitosť, ktorá sa neopakuje a politickí lídry v Skopie vedia, že ak túto príležitosť nevyužijú, bude to pre nich veľmi zložité. Toto je totiž to kľúč, ktorý otvára dvere do Európskej únie a nemôžu eh, to nevyužiť. Bude to ich prvá, prvo, prvá priorita. A pokiaľ ide o dialog s Prištinou, je dôležité, aby sme mali triezvy prístup, venovali sa technickým otázkam, všetko teraz je politické, ale mali by sme sa venovať otázkam, ktoré sa týkajú každodenného života ľudí. A to, čo už e, bolo odvedené, pokiaľ ide o register, o cestu a podobne, to pomáha e, vedcem, aby napredovali a mali by sme byť e, rozumne ambiciózni, zachádzať tak ďaleko a tak rýchlo, ako naši partneri v Belehrade a prišne to môžu stráviť a akceptovať. Našim cieľom je vytvoriť atmosféru, kde by obe strany cítili tento dialog, otvorený kanál pre komunikáciu, um, aby cítili, že im uh, obom stranám uh, tento dialog pomáha a aby preto na ňom participovali. Takáto je naša filozofia týkajúca sa dialogu. Pani Pak, Bosna-Hercegovina ja osobne som veľmi sklamaný spôsobom, ako sa vytvorila federálna vláda, po druhé aj ten výsledok tohto procesu ma eh, sklamal, pretože nie je dobré, ak vylúčite z vlády politické skupiny, ktoré predstavujú väčšinu eh, eh, voličov. Nie je to len o číslach. Vytvorila sa, vytvorila sa tak pomerne slabá vláda. Bosna Hercegovina potrebuje na všetkých úrovniach silnú vládu, ktorá by mohla pretlačiť potrebné reformy a mala dostatočnú silu na to, aby prešli aj parlamentom Posilniť pozíciu EÚ znamená, aby sme mali jedného zástupcu, e, ktorý by viedol delegáciu EÚ, bol by aj osobitným zástupcom. Od prvého dňa takisto budeme transferovať aj personál, aj rozpočet týmto smerom, aby e, sa vlastne na jednom mieste riešili otázky reforiem a a teda postupov EÚ. Aby tu bolo jasné rozdelenie e, právomocí, ktoré tu teraz nie je. Takže európska prítomnosť e, bude znamenať väčšie posilnenie v oblasti rozpočtovej, aj personálne, viažne 100 miliónov eur e, ročne ide do Bosny a Hercegoviny. To je veľmi silný stimul. Na druhej negatívnej strane sú tu nástroje ako e, zamrazenie e, prostriedkov alebo, e, alebo kroky v oblasti vízovej povinnosti. Potrebujeme tu však mať aj jasné prerozdelenie právomoci v oblasti medzinárodnej. Keď medzinárodné spoločenstvo nehovorí jedným hlasom, tak to nemôžeme žiadať od našich partnerov. A v marci ministri zahraničných vecí vyslali veľmi silný signál za EÚ. Sme tu, viete, aká je naša stratégia, naše nástroje a očakávame od Bosny a Hercegoviny to isté a my im hovoríme, čo od nás za to môžu očakávať. A také, takáto je naša výzva k dialogu aj pokiaľ ide o iných medzinárodných partnerov. Cieľom by mala byť práve takáto jasnosť, čo chceme urobiť a dosiahnuť. V Kosove e, takisto Ehm, e, meníme e, spôsob, ako je tam prítomná EÚ a chceme, aby sme boli viditeľnejší, jasnejšia, aby mala byť naša úloha. Ešte stále tu prebiehajú diskusie medzi členskými štátmi, ako to zrealizovať. Albánsko, e, hlavná pozorovateľská misia sa tam viackrát spomenula, vo všeobecnosti som za takýchto pozorovateľov, lebo v prvom rade vám to dá dobrý vhľad, máte skúsenosti s politikmi, ale nie s miestnymi eh, pozorovateľmi. To je dôležité. Pán Kačín eh, k Bosne-Hercegovine. Eh, áno, potrebujeme výsledky a my v tichu pracujeme pracujeme za oponou. Ja sa stretávam so všetkými kľúčovými lídrami a myslím si, že naozaj e, naša, naše výsledky aj e, budú zodpovedať našim očakávaniam napokon. Pokiaľ ide o Fajrom, e, skutočne toto je prioritou, je to otázka, ktorá sa musí vyriešiť, inak tu nebude žiaden pokrok a pokrok si samozrejme želáme. Pokiaľ ide o Kosovo, neviem, či vám môžem povedať toho viac, než čo viete teraz, ale je dôležité, aby sme tam našli nejaké ústavné riešenie, na tieto otázky a už tam nie je ústavná kríza, proces eh, prebieha v rámci kosovských inštitúcií. Participácia Srbov eh, v politických procesoch v Kosove. Áno, to je súčasťou dialogu a je to tiež súčasťou nášho dialogu s Belehradom, pretože Belehrad je eh, súčasťou prístupového procesu a všetky aspekty ich e, e, aktivít, nielen technická aplikácia požiadaviek, ale e, celkový prístup Belehradu nielen voči EÚ, ale aj jeho susedom je súčasťou hodnotenia pokroku. Pani Lunáček, stretnutie so starostami je samozrejme veľmi dôležité je potrebné komunikovať nielen na centrálnej úrovni, ale aj na miestnej. To je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o sčítanie, sme v kontakte so všetkými zainteresovanými, aby sme zabezpečili, že teda k nemu dôjde a že bude zodpovedať našim očakávaniam. To, to je toľko, koľko momentálne môžem povedať. Ľudia eh, v Kosove by mali žiť v dialogu, nie je nič, čo by mohli stratiť. Eh, práve naopak je na nich, aby dokázali, že sú konštruktívnymi hráčmi a môžu si otestovať svoje schopnosti v tomto veľmi citlivom procese. A je to lakmusový test aj pre nás, aby sme videli, akí sú konštruktívni. A keď uvidíme e, viditeľný progres v dialógu, tak to značne posilní prestíž Kosova voči jeho medzinárodným partnerom. Úspech v rokovaniach je vždy dobrou vecou. Pokiaľ ide o prítomnosť EÚ, momentálne sme v procese hľadania dočasných riešení, pokiaľ ide o premostenie e, e, medzi aktuálnym mandátom a budúcim. E, technické riešenie to nebude predstavovať moju osobu, ale chceme si tam zachovať našich ľudí, chceme, aby naša práca pokračovala ďalej, aby pokračoval celý tento proces Ehm, je vždy, je ťažko hovoriť o harmonograme, diskusie ešte prebiehajú na úrovni členských štátov, ehm, výsledok eh, týchto diskusí je ešte ťažko predpovedateľný, ale v priebehu dvoch, maximálne troch mesiacov by nám malo byť jasné, aká bude tá konkrétna štruktúra aj teda personál. Um, bol som s pánom Barozom minulý e, týždeň uh, na jeho návšteve v regióne a videl som tam, že všetky uh, um, inštitúcie, vláda, prezident sa naozaj zasadzujú, um, aby teda Chorvátsko mohlo urobiť tie posledné uh, nutné kroky a celková atmosféra krajine je veľmi konštruktívna. Ľudia si uvedomujú, že nie je ľahké stať sa plným členom EÚ, ale ja by som nepodceňoval ich snahu. Práve naopak, naozaj na veľký dojem na mňa urobilo úsilie politikov tejto krajiny. Pán Tanok, Čierna hora. Nechcem hovoriť o harmonograme, ale čo chcem povedať v súvislosti s touto krajinou je, že sa nachádzame v takej situácii, že Čierna hora vie presne, čo sa od nej očakáva vedia, aké sú tie, aký je tých sedem kľúčových priorít, čo musia dokázať. Každý mesiac nám referujú o pokroku, ktorý urobili a Samozrejme, budúca správa o pokroku komisie v oktobri nám povie presne, kde sa nachádzame, ale ja som mal veľmi dobrý dojem z našej návštevy v eh, Čiernej hore. Eh, je tam nový premiér, ktorý sa osobne zasadzuje za tento eh, proces a to nás naplňa nádejou. Fajrom to už na to som odpovedal. Pokiaľ ide o dialog, delenie, to nie je niečo, čo by Európska únia podporovala. Pokiaľ ide o Martyho správu, Elex, začal eh, eh, vlastne vyšetrovať, eh, diskutovať s pánom Martin párkrát, boli vypočúvané viacerí skvetkovia. Ja som v kontakte s vedením Eulexu, nie je tam problém s personálom ani s rozpočtom, vymenovali osobitnú jednotku pre vyšetrovanie a my takisto pracujeme aj v oblasti ochrany svetkov. Samozrejme, momentálne je dosť ťažké odhadnúť, ako masívne to bude, ale zaoberáme sa touto témou, týmito otázkami, ako vyvstávajú. Nemyslím si, že je tu nejaká únava z rozširovania, e, pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu a nemyslím si, že len Čierna hora je e, úspešným e, prípadom. Práve naopak, ak by tu nebola takáto perspektíva rozšírenia situácia, by tam bola oveľa vážnejšia. Všetky tieto krajiny vedia, že majú túto perspektívu, všetky vedia špecificky, aké je ich pozícia, aké sú naše očakávania, a čo musíme urobiť my je, aby boli veľmi jasné podmienky, ktoré máme, aby tento, tá, táto, tento cieľ integrácie bol pre nich hmatateľný. To je jediný spôsob, ako ich donútiť e, silne pracovať. K Bosne a Hercegovine, ako som už povedal, potrebujeme, aby bolo jasné, akú úlohu zohráva medzinárodné spoločenstvo, naše nástroje, naša prítomnosť v teréne. Naše závery z marca sú uh, také, že ideme dobrým smerom. Mali by sme sa teraz zhodnúť na podmienkach, e, pokiaľ ide o e, teda vysokého e, zástupcu a kľúčové úlohy v EÚ. My sme súčasťou politického systému a ak tento nefunguje dobre, znamená to, že my ako medzinárodné spoločenstvo nefungujeme správne v Bosne Hercegovine, takže nemôžeme obvňovať iba miestnych politikov, Samozrejme, mali by sme sa postarať o odstranenie e, problémov e, predovšetkým na našej strane, až potom na ich. Takže Kosovo, k tomu som sa už vyjadril, Albánci, aj túto otázku som už odpovedal. Ľudia očakávajú od EÚ dobrú perspektívu a jasnosť Nemali by sme teda e, naše e, e, cieľové, teda označenia cieľu v tomto priebehu posúvať ďalej a ďalej dopredu. Mali by byť jasné. A pokiaľ ide o liberalizáciu víz, preto toto platí obzvlášť. Boli sme najprv dosť jasní vedia presne, čo to znamená a potom tieto krajiny ako Čierna hora alebo Chorvátsko vedia úplne presne, kde sa nachádzajú, čo musia urobiť a toto je, čo je nápomocné. Myslím, že som zodpovedal už aj otázku o perspektíve. Naši medzinárodní partnery v Bosne, Hercegovine, USA a Turecku ocenili eh, marcové závery. Eh, ja som viackrát bol konfrontovaný otázkou, eh, čo z EÚ, aká je úloha EÚ, aké sú vaše nástroje, vaša stratégia. A po týchto záveroch, toto, tieto závery predstavujú teraz našu odpoveď, toto je, čo očakávame, čo môžeme ponúknuť a na základe toho teraz diskutujeme s našimi medzinárodnými partnermi o budúcej e, prítomnosti Medzinárodného spoločenstva Bosne a Hercegovine. To si bude vyžadovať ešte čas. Naši partneri aj Ruská federácia majú totiž svoje vlastné predstavy o tom, čo by sa v tejto krajine malo ešte udiať, ale myslím, že EU by mala viesť celý proces a týmto dokumentom sme ukázali, že um, sme schopní to aj zrealizovať. Myslím, že týmto som zodpovedal na vaše všetky otázky, pán Boštinaru. V našich diskusiách s partnermi v regióne je veľmi dôležité, aby sme európske posolstva jasne vysielali a mali by sme sa vyhnúť riziku, že by sme boli instrumentalizovaní v ich e, vnútorných e, bitkách. Je tu takáto tendencia, ale ako povedal aj na začiatku pán Kukan, posolstvo prichádzajúce z Bruselu a hlavných miest členských štátov musí byť jasné a nemali, nemali by sme sa teda nechať instrumentalizovať. Ďakujem, ďakujem pekne. Ako vidíte, e, kolegovia ocenili vašu presnosť aj úplnosť vašich odpovedí, keďže ste mali naozaj veľmi obmedzený e, čas vyjadriť sa skutočne. To bol veľmi kvalifikovaný výkon. Ďakujem vám, želáme vám veľa úspechov vo vašej práci a uvidíme sa o pár týždňov, o pár mesiacov, keď nás budete informovať o ďalšom vývoji. Snáď nám teda budete môcť e, Eh, povedať potom eh, viac. Naozaj veľmi profesionálne eh, postupujete. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz už by sme prešli k hlasovaniu. Začneme o pár minút. Chairman, can we uh, start because some of us have other meetings to go to? Pán predseda, môžeme začať, pretože sú tu ľudia, ktorí ešte musia ísť na iné stretnutia. My answer to the question is yes, sir. Čiže ja by som povedal, áno, môžeme začať, nech sa páči. Dobre, tak budeme. Tak nech sa páči, začneme s hlasovaním. Prosím vás, e, pripravte si hlasovacie kartičky. And we shall start with the... No a začneme správu pána Albertínyho. Ste pripravení? Dobre, takže pozmeňujúci návrh 30 za, proti Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 34 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 36 za. Proti. To si budeme musieť skontrolovať. Takže 36, elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 37 za, proti, zamietnutý, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 46 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 51 za, proti, zamietnutý. 52 No môžeme si to skontrolovať. Takže kontrola 50 jednotky. Hlasovanie je ukončené. 41 k 18 je zamietnuté. Takže 52 to je za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 53 za proti, zdržali sa prijatí. 54 za, proti, kontrola, takže 54, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bol zamietnutý. 55 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 6 za. Compromise number 6. Takže kompromis 6, kto je za? Proti? zdržali sa, prijatý. Teraz 59 za. A nech sa páči. No a čo sa stalo s pozmeňujúcim návrhom 56? Päťdesiat bola prijatá. Takže ospravedlňujem sa. Dobre. No a teraz prejdeme 59, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 60 za. Proti. Zdržali sa. To si budem musieť overiť. Takže 60. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 61 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 62. 63 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 64 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. 65 za, proti, zdržali sa, prijatý. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 67 za, proti, zamietnutý. 68 za, proti, prijatý. 69 za, proti, zdržali sa, prijatý. 70 za, proti, zdržali sa, Zametnutý. 71 za, proti, zdržali sa, Zametnutý. Kompromis 7, proti, zdržali sa, prijatý. 81 za, proti, zdržali sa, kontrola, 81, hlasovanie otvorené, hlasovanie je ukončené, bol zamietnutý, 82 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 84 za, proti. Takže to si budeme musieť skontrolovať. 84 hlasovanie je otvorené. Vote is closed. Hlasovanie je ukončené. 32, 31, bolo to zamietnuté, takže prejdeme na 85. -ku. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 86 za. Proti? Zdržali sa zamietnutý 87 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 88 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 88, kontrola hlasovania otvorené, 88, hlasovanie ukončené, nebolo to zamietnuté. 26 za, 32 proti. 89, kto je za, proti. Mm, prijatý. Kto sa zdržal? Dobre, tak môžeme to skontrolovať. 89 a hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. To som neočakával. Takže to bolo zamietnuté. 90. V mojom hlasovaní bola chyba. Áno. Hm, už to bolo bezpredmetné, takže nemuseli sme sa takto trápiť. Ďakujem pekne. 90, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 91 za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Kompromis 8 za? Proti? Takže bol prijatý. A prejdeme na 103 za? proti, zdržali sa zamietnutí. 101 za, proti, zdržali sa prijatí. 104 za, proti, zdržali sa prijatí. 105 za, proti. Myslím, že to bolo prijaté, ale skontrolujeme 105. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Dvoma hlasmi zamietnuté. 106 je za. Proti. Zamietnutý. 107 za. Proti rovnaká väčšina, takže to bolo zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 115 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za. Proti. vytrhli sa prijatí. Kompromis 12 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Sto sedem za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 13 v troch častiach. Prvá časť za. Pán Vigenin v mene našej skupiny som proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu EPP, takže ak na to trvajú, môž, môžete dať ako po, e, e, pozmeňujúci návrh do plenárky, aby sme mohli o tom detálne hovoriť. No dobre. Takže sme požiadaní, aby sme si vypočuli vypočuli ústny pozmeňujúci návrh. Ak je niekto proti, aj keď je to len jeden jediný človek, tak e, nemôžeme hlasovať, musíme sa vyhnúť tomu. So... No dobre, takže budeme hlasovať kompromis 13, prvá časť, kto je za, proti, Držali sa. Prijatý, prijatá tretia časť. Za. Druhá časť bola vylúčená, takže to je za tretiu časť. Proti. Myslím, že to bolo zamietnuté. Dobre, ak chcete, môžeme to skontrolovať. Hlasovanie ukončené. A mali ste pravdu. Tak ako vždy. No a teraz 130 8, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 139 za, zamietnutý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Tak prejdeme 148 za, proti, to si musíme skontrolovať. Hlasovanie je otvorené. 148. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 150 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 151 za, proti, zamietnutý. 152 za, proti, zamietnutý. 153 za, proti, prijatý. Kontrola 153 Hlasovanie ukončené. Sto kto je za? Proti? Myslím, že to bolo zametnuté, ale kontrola, skontrolujeme 154, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. Takže to bolo zamietnuté. 155 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 156 za. Proti. Zamietnutý. 157 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 15 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Takže prejdeme na pozmeňujúci návrh číslo 169. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Zamietnutý. 170. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 171. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 172 za, proti, zdržali sa prijatí 173 za, proti, prijatí 174 za, proti, zdržali sa prijatí 175 za, proti, zdržali sa prijatí 176 za, proti kontrola 176, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. No a bolo to prijaté 177 za, proti, zdržali sa prijatí. 180 za, proti, zdržali sa. Prijatý 178 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 179 za, proti, zdržali sa. Prijatý kompromis 16 za, proti, zdržali sa. Prijatý 183 za, proti, zdržali sa, prijatí. 192 za, proti, to si budeme musieť skontrolovať, 192, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté. 193 za, proti zdržali sa, prijatí 191 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 186 za, proti, kontrola, 186, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 187 za. Proti. Takže to si budeme musieť opätovne skontrolovať. 187. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Takže to bolo prijaté. 188 za proti. Takže to bola rovnaká väčšina, bolo to prijaté 189 za, proti. Nezdržali sa zamietnutí. 190 je bezpredmetný. Takže kompromis 17 za, proti zdržali sa bol prijatý. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatý. 202 za, proti, to bolo prijaté, 204 za, proti, rovnaké 206 za, to bolo zamietnuté 207 za, proti, zdržali sa prijatí 209 za, takže pardon, 208 za, proti, kontrola 208, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Takže sa to zamieta. Teraz 209, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, príjma, prijalo sa. 210, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, prijaté. 211 za, proti. Zdržali sa, prijaté. Kompromis 19 za, proti. Zdržali sa, prijaté. 218. To je za, to je proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť. 218. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 219 za. Proti. Zdržali sa Myslím, že to je tá istá väčšina, ale overíme si to. 219, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Príjma sa. 228. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 229. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Príjma sa. 233, kto je za, proti, drželi sa, zamieta sa. 234, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 235, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 236, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 237, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. 238 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Teraz ideme až na kompromis číslo 23. 244, kto je za? proti, zdržali sa, myslím si, že to musíme overiť. Otváram hlasovanie 244. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz ideme na kompromis 23. To je za, to je proti, zdržali sa prijaté. 250, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 25 za, pr- proti, zdržali sa, príjma sa. Dvestopäťdesiatdeväť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 260 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 261, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 262 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 263 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 264 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Ústne pozmeňujúci návrh číslo 5. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. 265 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 266 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 267 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 268 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Skontrolujme si 268. Otváram hlasovanie. Pán Vorn, hlasovali ste za váš pozmeňujúci návrh? Končím hlasovanie. Áno, hlasovali ste, hovorí pán predseda, a je to aj prijaté. 269, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 270, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 271, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 272 za, proti, budeme si to musieť overiť. 272 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 273, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Teraz prejdeme na číslo 10, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Jedenáctka, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 12, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 13 za, proti, zdržali sa, príjma sa. A teraz prejdeme na 14, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15 za, proti, Držali sa, zamieta sa. 16, to je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 17 za, Sedemnáctka nie, takže ideme na osemnáctku, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 19 za, proti, Myslím si, že to je zamietnuté, ale radšej si to overíme. 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 20. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Kompromis 2. Za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Teraz kompromis číslo 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 28, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Jednotka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Dvojka, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Trojka, kto je za, proti, zamieta sa. Štvorka. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. Kontrolujme si to. Číslo 4 otváram hlasovanie. Okay. Okay. Close the vote. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz stanoviska výboru pre rozpočet. 1 plus 3, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Dvojka, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 6 plus 7, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 9, za, proti, zdržali sa, príjma sa. Ďalšie odseky 4, 5, 8 a 10. Spravodajca je proti. Takže budeme o nich hlasovať všetky, o všetkých naraz. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz elektronické hlasovanie o celej správe. O pozmenenej, pozmenenom znení správy. Čiže kto je za, hlasujem elektronicky. Končím hlasovanie. Pán Albertini, veľký úspech. Pán Mejer žiada slovo. Áno, pán predseda, ja, my predložíme menšinovú, menšinovú správu. Ďakujem pekne. So here we'll, uh, at one point we'll have to slow... Budeme musieť trochu spomaliť, pretože potrebujeme si ujasniť situáciu, pokiaľ ide pozmeňujúci návrh číslo 5, ústny pozmeňujúci návrh, pretože je tam pár pripomienok zo strany spravodajcu a pani Kopa sa chce vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela stiahnuť moje pozmeňujúce návrhy číslo 9, 32, 55 a 2009. Pardon, 209. Prepáčte. No vidíte, tieto pozmeňujúce návrhy niekedy takto vyzerajú.

Sme pripravení? Pozmienujúci návrh číslo 6. To je za, to je proti, zdržali sa, zamieta sa. Číslo 7. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo, 9, číslo 10. Kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 1. Kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 16 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Takže prejdeme až na ústny pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 27 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 28 za, proti, zdržali sa, pardon, to je môj, čiže to je prijaté, ktoré za, proti, zdržali sa, príjma sa. 30 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 31 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 32 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 34 za, proti, musíme si to overiť, 34 overíme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté, o jeden hlas. 35 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 37 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 38 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 39 za, proti, Myslím, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť. Čiže 39, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu tri hlasy navyše, bolo to prijaté. Bolo to prijaté. Opäť hlasov, ale tri hlasy sú tu extra. Takže si to musíme vyriešiť. Je to 5 hlasov za, takže rozdiel je 5, ale tak či tak tu máme 3 hlasy, ktoré sú tu navyše. Takže si to vyriešme. Takže ide o 39, o, tom sme, o tej sme práve hlasovali. A teraz ideme na 40. 34. 34. we'll check, we'll check 34. We'll check 34 because... si overíme 34, pretože tam išlo jeden hlas. Takže 34. Ešte raz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Takže je to v poriadku. Teraz už to je v poriadku. Hlasovanie prebehlo v poriadku. Stá sa, že niekto si zmenil názor v prospech lepšieho. Takže prejdeme na 40. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že to je zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. 48, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 49, 50 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Je to úplne jasné. Ale fanart, ak máte taký pocit, 49.50 otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Chcel som vás ušetriť tohto sklamania. Áno, je to veľmi tesné. Takže 51, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. 52 za? proti, zdržali sa, zamieta sa. 53 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 54, o, máme tu 4 časti, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za, proti, musíme si to overiť, druhú časť elektronicky, otváram hlasovanie ohľadne druhej časti. Končím hlasovanie. Príjima sa. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa. Myslím, že to musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie k štvrtej časti 54. Končím hlasovanie. prijaté o jeden hlas a nie sú tu žiadne hlasy navyše. Žiadate o príliš veľa. Dobre. 56 za. Proti. Myslím, že zamietnuté, ale skontrolujeme si to. 56. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Ústnej pozmeňovací návrh číslo 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz 62. Nie, 58, 59 za, proti, zdržali sa pri zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa prijaté 62 alebo 61. Hovorí pán predseda 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté 62 proti, Myslím, že zamietnuté, ale musíme to skontrolovať. 62 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh 3. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Teraz 70. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Toto je doplnok, ako mi bolo povedané, k ústnemu e, pozmeňovaciemu návrhu číslo 2. 70, takže bolo to prijaté. 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 75 za, proti, Myslím, že je to prijaté, ale skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie k 75 Končím hlasovanie. Bolo to prijaté, áno. 76 plus 100. 77 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 79 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny pozmeňovací návrh číslo 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz 91 za, proti, Hlasovali sme o tom. Teraz, teraz 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa, myslím, že prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa prijatá 95 za, proti zdržali sa prijatá 96 za, proti zdržali sa zamietnutá 97 za, proti zdržali sa zamietnutá 98 za, proti zdržali sa prijatá. 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 za, proti, zdržali sa, prijatá. 102 za, proti, zdržali sa, prijatá. 103 za, proti, zdržali sa, prijatá. 104 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 105 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 106 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 107 za, proti, zdržali sa prijatá, 108 za, proti, zdržali sa Myslím, že prijatá, Skontrolujeme si osmičku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 119 za, prosím, proti, zdržali sa, zamietnuté 110 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 111 za, proti, zdržali sa, prijatá 112 za, proti. Myslím, že je to zamietnuté, ale musíme si to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 113, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, to musíme skontrolovať. Takže prvá časť 113 končím hlasovanie. Prijaté tesne. A nebudeme mať žiadne osobitné hlasovanie. Druhá časť za, proti. Zdržali sa prijaté. Skontrolujeme si to tak, že druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Vy ste to vedeli. Vy ste to vedeli. Mohli ste mi to ale pošepkať, nemuseli ste kričať. 114 za, proti, prijaté. 115 za, proti. Myslím, že to si musíme skontrolovať, takže 115 otváram hlasovanie. tu chýba. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz 1, 2, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatý. Teraz 1, 2, 8. Nie, kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatý. 136 za? Proti? Toto je stranická disciplína. Zdržali sa zamietnuté. 137 za, proti, zdržali sa. Myslím, že prijaté 138 za, proti, zdržali sa zamietnutá 139 za, proti, zdržali sa zamietnutá 100 40 za, proti Zamietnuté, myslím. To nebudeme kontrolovať, je to zamietnuté. 1,41 za, proti. E, zdržali sa prijaté. 142, pán Gualtieri sa chce vyjadriť, 142 po nej, dobre. Takže 142 za, proti, zdržali sa zamietnuté a teraz pán Gualtieri sa chce vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som navrhnúť ústny pozmeňovací návrh k odseku 30, ktorý určitým spôsobom zohľadňuje 209, eh, ktorá bola stiahnutá s malou zmenou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 Who is opposed to this oral amendment? Kto je proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Ja namietam proti nemu. Dobre, takže uh, nebudeme ňom hlasovať. Uh, redukujeme tým na to, na nejakú súčasť eh, bezpečnostnej architektúry EÚ. To je naozaj veľmi zvláštne. Na to je väčšie, takže 143, kto je za, proti, zamietnuté. 144 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 145 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 146 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, ale 146 kontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Tesne prijaté. 147 za, proti, zdržali sa prijatá, 148 za, proti, zdržali sa prijatá, 149 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 150 za, zdržali sa zamietnuté, 151 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 152 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 154 za, proti, zdržali sa prijatá, 153 odpadáva. A teraz kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 158 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Teraz ústny pozmeňovací návrh číslo 5 za, proti, Áno, o 158 sme hlasovali, takže 159 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté, 160 za, proti, zdržali sa e, zamietnutá, ústny pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Pán Gualtieri teraz. Chceli by ste všetkým vysvetliť, e, ide o technické vysvetlenie s ústnym pozmeňovacím návrhom číslo 5, pozmeňovací návrh číslo 163, 4, 5, 6, 7 odpadávajú. Takže by sme mali hlasovať len o 162, keď ide o formálnu zmenu a potom by sme mali prejsť k ústnom pozmeňovacím návrhu číslo 6. Takže 162 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz ústny pozmeňovací návrh číslo 6 za, proti, zdržali sa, prijatí, 168 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 169 za, proti, zdržali sa, prijatí, 170 za, proti, zdržali sa, prijatí 171 za, proti, zdržali sa, prijatí. 172 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 173 za, proti, zdržali sa, prijatí. 174 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 175 za, proti, zdržali sa, prijatí. 176 za, proti, zdržali sa, prijatí. 177 za. Kontrolujeme 176. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté to bolo. 177 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 181 za, proti. Zdržali sa, to musíme skontrolovať. Takže 181, otváram hlasovanie. Zamietnutá. 182 za, proti, zdržali sa, prijatá. 183 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 184 za, proti, zdržali sa prijatá, 185 za, proti, to si musíme skontrolovať, 185 -ku. Ukončujem hlasovanie. Je to prijaté. 186 za, proti, zdržali sa, prijatá. 187 za, proti, zdržali sa, prijatá. 188 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 189 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 190 za, proti, zdržali sa, zamietnutá, 191 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 192 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 193 za, proti, zdržali sa prijatá, 194 za, proti, zdržali sa prijatá, 195 za, proti, zdržali sa prijatá, 196 za, proti, zdržali sa, myslím, že prijatá, ale prekontrolujeme si 196 elektronicky. Otváram hlasovanie. Prijaté. 197. Niektorí pochopili, nepochopili, e, e, čo znamená katá po grecky e, za, proti 197, takže je to prijaté. 198 za, proti, zdržali sa prijatá, 199 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 200, 201, 202, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 203 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 204 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 105, 205 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 206 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 207 za, proti, zdržali sa prijatá. 208 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 209 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 211 za, proti. To si budeme musieť skontrolovať. Hlasovanie je otvorené. 211. Closed. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 212 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 213 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 214 za, proti, zdržali sa. Prijatý 215, 216 za, proti, zdržali sa to si budeme musieť skontrolovať. Takže 216. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijatý 217 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý 218 za. Proti. Abstentions adopted. 219 in favor. 219 za. Proti zdržali sa zamietnutí, 220 za, proti, zdržali sa. To si budeme musieť kontrolovať. 220. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 221 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 222 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 223 za, proti, zdržali sa prijatí, 224 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 225 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 226 za, proti, zdržali sa prijatí, 227 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa. To si budeme musieť skontrolovať. Druhá časť 227. hlasovanie otvorené. Vote is closed. It has been adopted. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 228. Nie, to je už bezpredmetné. 229. V dvoch častiach. Prvá časť za proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá, 230 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 231 je bezpredmetný, nie, dobre, takže 231 za, proti, zdržali sa prijatý, 232 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 233 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 234 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 235 za, proti, zdržali sa zamietnutí, takže to si skontrolujeme 235. 235. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 236 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 237 za, proti, zdržali sa prijatý, 239 za, proti, zdržali sa, prijatý, 238 za, nie, pardon, 240 za, proti, zdržali sa, prijatý, 241 za, proti, zdržali sa, prijatý, 243 za, proti, zdržali sa. No tak to si skontrolujeme. 234 hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. No a bolo to prijaté. 244, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 245 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 7 za, proti, zdržali sa prijatý. 246 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 247 za, proti, zdržali sa prijatý. 248 za, proti, zdržali sa prijatý. 249 za, proti. Prosím, zdvíhať ruky. Takže kontrola 249 9, a hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 250 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 251 za, proti zdržali sa zamietnutí 252 za, proti, zdržali sa prijatí 253 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, kontrola, prvá časť 253 hlasovanie ukončené bolo to prijaté dvoma hlasmi Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? A myslím, že to je rovnaká väčšina. Takže prijaté. 254 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 255 za, proti, zdržali sa. zamietnuté. Kontrola. Kontrola 255, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté troma hlasmi. 256 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 257 za, proti, zdržali sa prijatí. 258 za, proti, zdržali sa prijatí. Ústny pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 259 za, proti, zamietnutý. 260 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 261 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 262 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 263 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 264 za, proti, zdržali sa, prijatý. 265. Takže bolo to prijaté, takže 265. 265 za, proti. To si skontrolujeme 265. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bol prijatý. 266 za, proti, zdržali sa prijatí, 267 za, proti, zdržali sa prijatí, 268 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 269 za, proti, zdržali sa prijatí, 270 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 271 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ale skontrolujeme si to. 271, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 272 za proti, zdržali sa. Zamietnuté 273 za, proti, zdržali sa prijatí, 274 za, proti, zdržali sa. Kontrola 274. Check closed. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 275 za, proti, zdržali sa, prijatí, 276 za, proti, kontrola 276, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté. Avšak dve osoby nehlasovali. Čiže sa zdržali. Vy dva, pani, pani Lozinga pomája. No dobre. Takže dva sa zdržali. Takže to bolo zamietnuté. 277 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 278 za. Proti zdržali sa prijatí, 279 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 280 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 281 za, proti, zdržali sa prijatí, 282 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 283 za, proti,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 prijatý. Záverečné hlasovanie. Close the vote. Hlasovanie je ukončené. Ja gratulujem pán Gualtieri. Pani Lezink, chce niečo povedať? Áno, v tejto správe naša skupina predloží menšinovú správu. Thank you. Now we... Ďakujem pekne a teraz prejdeme k poslednému hlasovaniu. Dobre, prechádzame k poslednému hlasovaniu. Tí, ktorí chcú odísť, tak prosím, Pozmeňujúci, prvý pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa. Prijatý kompromis 1 za, proti, zdržali sa. Prijatý 5 za, proti, zdržali sa. Prijatý pozmeňujúci návrh 6 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá Tretia časť za, proti, zdržali sa prijatá. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 11 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti zdržali sa prijatí. 12 za, proti zdržali sa prijatí. 13 za, proti zdržali sa prijatí. 14 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti zdržali sa prijatí. A teraz 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 19 za, proti, zdržali sa prijatí. 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 21 za, teda 21 je bezpredmetný. 22 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale to si skontrolujeme. Čiže 22 si skontrolujeme. Myslím, že to bolo prijaté, no ale uvidíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté a teraz pred záverečným hlasovaním pán Protasievičem by sa chcel vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne a signál pre kolegov z EPP. Môžete hlasovať za. Takže záverečné hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Jeden chýba. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Pana Albertini.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 Eh, bene, colleghi, allora possiamo... <clears throat> Eh, Dobre, kolegovia, takže mohli by sme začať s ďalším programom, s bodom na našom programe, bod 15. Ide teda o prvé preskúmanie eh, návrhu správy kolegu Geoffreyho van Ordena. Správa sa zaoberá aktuálnymi výzvami, pokiaľ ide o kontrolu v oblasti boja proti mínam. Chcel by som vám len poskytnúť pár informácií ešte predtým, než spra... 3. 3. mája e, je lehota na predostieranie pozmeňovacích návrhov. Diskutovať budeme potom o správe 9. mája a hlasovať na AFETE budeme 24. mája a teraz už má slovo pán Van Orden. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že, bude, že ide o správu, ktorá bude nekontroverzná, ktorá získa podporu kolegov naprieč politickým spektrom tohto parlamentu. Nie je to nejaká partizánska správa, ktorá by chcela byť osamotená bez podpory už 12 rokov. E, funguje kontrola e, dohovor, ktorý bol podpísané ohľadne pozemných mín. I podpísalo ho 156 štátov. Myslíme si, že bolo vhodné, aby sme túto tému mín ešte raz sa aj venovali a predovšetkým, pokiaľ ide o tento prístup. Komisia skutočne hlavným prispievateľom v tomto úsilí a potom Spojené štáty a Kanada. My sme sponzorovali pôvodné kroky, ktoré viedli k vyriešeniu tejto situácie. Očakávali sme, že to bude finálne riešenie, ale ako vidíme, už sa snažíme 10 rokov a ešte stále sú tu ľudia zranení, ktorých eh, postihne výbuch takejto míny. Skutočne sa sústredíme hlavne na tento typ pozemných mín, ktoré sú pozostatkami vojen, ale týka sa táto správa takisto aj iných druhov zbraní. Uvedomujem si, že západné, že západné krajiny sa snažia podporiť tú našu iniciatívu. Máme dobré motívy, dobré úsilie, ale bohužiaľ nikam sme sa nedostali. Myslím si, že by sme mali jasne poukázať prstom na tých, ktorí útočia na civilné obyvateľstvo, ktorí využívajú uh, druh mín, o ktorých hovoríme. Ide tu predovšetkým o povstalcov, teroristov, akokoľvek ich už nazveme. A chcel by som povedať, pán predseda, že sa snažíme k tejto téme a k tejto problematike mať konzultácie. Už sme mali 31. marci konzultácie, mali sme aj seminár o zákaze týchto bán. Ženeva vyslala ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú. Mali sme takisto aj ľudí zo Červeného kríža a aj iných zúčastnených, ktorí v tejto problematiky konajú. Mali sme tu a viaceré písemné vyjadrenia, napríklad aj služba z OSN, odminovacia služba OSN, ale takisto aj oddelenie zo Spojených štátov amerických a z Norska. A môj asistent 17. marca zúčastnil na 14. medzinárodnom stretnutí odminovacieho programu v Ženeve a chcel by som povedať, že my oceňujeme a rešpektujeme tieto organizácie, ich úsilie a samozrejme aj ich príspevky, ale nemyslím si, že táto správa by mala iba reflektovať ich názory a záujmy. Ak si uvedomíme tragédiu využívania takýchto pozemných mín, uvedomujeme si, že musíme niečo robiť. A upriamil by som vašu pozornosť na posledné, posledný nadpis e, v tejto správe, kde sa sústredíme predovšetkým na vyhodnocovanie vyhodnocovanie spolupráce s tými krajinami, ktoré by mohli pomôcť e, financovať boj proti takýmto pozemným minám. Vyzývame takisto aj komisiu, aby vytvorila rozpočtový riadok v tomto kroku, to je jednomyselné stanovisko expertov, ktorí participovali na našich stretnutiach. Záverom by som chcel upozorniť a ešte raz pre, zopakovať, že lepšou medzinárodnou spoluprácou a prioritizáciou, zlepšeným manažmentom vyhodnocovaním a deminovacími procesmi, lepšími správami a konkrétnejším využívaním finančných prostriedkov by sme mohli dosiahnuť svet, kde by pozemné míny už neohrozovali e, hospodársky rozvoj a životy ľudí predovšetkým. Dalo by sa to dosiahnuť v určitom e, časovom rámci. Ďakujem a podporujem túto správu samozrejme. Ja. Ďakujem, kolega Fanordán. Mal by som vás informovať o skutočnosti, že Uh, mám, sme trošku pozadu, hlasovanie sa nám trochu pretiahlo, aj naše diskusie. A na túto tému, pán Van Orden, budeme môcť diskutovať aj uh, pri iných príležitostiach. Čaká už na nás pán komisár Füle. Takže kolegovia, ktorí sa hlásili o slovo, chcel by som ich požiadať, aby nehovorili dlhšie než jednu minútu. Nech sa páči, pán Kelam. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať kolegovi Fan Ordenovi za skutočný návrh správy a nenechajme odviesť našu pozornosť od toho, aký skutočne tu bol zaznamenaný pokrok. Musíme si to uvedomiť, pretože tie čísla, ktoré tu máme ešte stále, eh, okrem nich máme veľmi dôležité ľudské problémy, ktoré sú to problematikou súvisia. Pán kolega Orden jasne poukázal na programy, ktoré sú, majú za cieľ deminizáciu, deminovanie území a chcú súvisíte s lepším situácie pre obete. Jeden z problémov je e, navýšenie, roz, navýšenie finančných prostriedkov a financovacích, financo, finančných nástrojov, ktoré by mohli pomôcť Samozrejme, ešte sú tu nejaké veľké krajiny, ktoré stále neparticipujú na tomto dohovore e, deminovania ako Čína, Rusko a Spojené štáty americké, okrem iných. Takže myslím si, že táto správa bude dobrou príležitosťou pre Európsky parlament na to, aby sme vytvorili nátlak alebo tlak na tieto krajiny, aby sa konečne pridali. A takisto by som chcel povedať, že si musíme uvedomiť, že ak budeme mať iba ak identifikujeme nejakého aktívneho užívateľa takýchto mín, ešte stále je tu viac teroristických alebo povstáckých skupín, ktoré využívajú tieto míny. Pokiaľ ide o 35 krajín, ktoré, sa, ktoré nepodporili tento dohovor o odminovaní, E, tieto krajiny majú 160 miliónov mín. Takže aj tomu sa musíme venovať. Ďakujem pani Kopa na jednu minútu. Uh, this... Ďakujem pekne. Myslím si, že táto správa, ktorú prepravil pán Van Orden, je veľmi dobrým základom pre ďalšiu diskusiu a teším sa na dobrú spoluprácu. Podľa mňa musíme zdôrazniť viaceré aspekty, predovšetkým pokiaľ ide o príspevok EÚ, samotný charakter takéhoto odmieňovacieho procesu a aké sú vyhľadky do budúcnosti. Musíme zdôrazniť hlavný príspevok Európskej únie a jej záväzok, ktorým sa upísala procesu odmiňovania. Musíme zdôrazniť takisto aj humanitárny aspekt celej problematiky, ale takisto je prepojenie s rozvojovými vyhliadkami, pokiaľ ide o postihnuté regióny a krajiny. Nesmieme zabúdať, že tento problém sa týka hlavne rozvojových krajín, ktoré sú poznačené chudobou a nestabilitou. A preto potrebujeme e, integrovať tento program do rozvojových programov Európskej únie a predovšetkým tam, kde máme misie, aby sme lepšie mohli zistiť, ako by tieto mohli prispieť k tomuto odmeňovaciemu procesu. Nemusím viac už tomuto hovoriť, ja predložím viaceré pozmeňujúce návrhy, aby som zdôraznila, ako sa doplňajú tieto správy a z využívanie medzinárodných nástrojov, ktoré už máme k dispozícii. Ďakujem. Pani Lunáčeková, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja takisto chcem vyjadriť v mene našej politickej skupine že vítame tento návrh správy aj úsilie, ktoré sa za ňou obsahuje. Som rada, že tam sú aj prípadové štúdie, pretože to nám jasne dáva najavo, že čo už bolo spravené a čo ešte musíme spraviť. Tri veci sú tu, ktoré by som chcela povedať. Musíme posilniť pomoc obetiam. Iba 9% peňazí z celého sveta ide do tejto oblasti a je to 1% európskych finančných prostriedkov. Čiže musíme byť kritickí a musíme žiadať viac peňazí na pomoc, ale nie na úkor uh, odmiňovacieho legislatívneho procesu. Druhá vec súvisí s tým, že by sme mali pomenovať tie európske krajiny, ktoré ani nepodpísali, ani neratifikovali uh, otav, e, dohovor z Otavy, Otavy a Zároveň ešte jedna otázka, ktorú by som sa chcela spýtať. Spomenuli ste tu um, zbranie, ktoré po vojnách zostanú a ktoré sú výbušné. Chcela by som ešte pridať k týmto klastrovým zbraniam, zbraniam aspoň odvolávku nejakú na ten dohovor z Oslo, pretože to súvisí. A ešte posledná vec, pán predsed, tá, pokiaľ ide o ten rozpočtový riadok, neviem, či by to bolo najlepšie riešenie vrátiť sa k tomuto a nemá to nejako v rámci programov pre dané krajiny. Môžu tu byť viaceré postupy a myslím, že by bolo najlepšie, ak by sme požiadali komisiu alebo vás, alebo Európsku službu vonkajšiu činnosť, aby nás informovali o situácii pred rokom 2007 a po 2007 rokom, aby sme videli, aký je najlepší spôsob, pokiaľ ide o rozpočet. Ďakujem. Pane Lözingová, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Orden, predovšetkým za vašu vytrvalosť. Spomínam si, že už dlhú dobu sa venujete tejto dôležitej téme. A vašu správu považujem za príliš vyváženú a myslím si, že ste tam obsiahli všetky aspekty. Naša politická skupina víta túto správu a eventuálne by sme doplňujúcimi pozmeňujúcimi návrhmi možno posunili otázku nasadzovania takýchto min A týmto spôsobom by sme upresnili znenie vašej správy. Ďakujem. Týmto sme uzavreli rozpravu a môžu sa k tomu ešte vyjadriť pán spravodajca a predtým, než príde pán komisár Fule. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ďakujem pekne, ďakujem kolegom skutočne za takéto poznámky, ktoré boli veľmi inšpiratívne. Viaceré z tých bodov skutočne sú platné a dúfam, že sa nám podarí o nich diskutovať a že budeme mať aj v budúcnosti dobrú spoluprácu, ako budeme sa s prácou pokračovať. Chcel by som zdôrazniť, že nechcel som venovať veľa času, aby sme teraz už hovorili o tom, čo bolo dosiahnuté. Už sme mali viaceré správy, ktoré sa týkali týchto mín a hovorili sme o nich tu v parlamente, strávili sme veľa času, ako sa tento proces rieši, čiže skutočne to si všetko uvedomujem aj to dôležité, že to tu bolo, ale v rámci toho času, ktorý mám k dispozícii, by som chcel povedať, že sa musíme sústrediť predovšetkým na to, ako dostane v budúcnosti ďalší pokrok a to je to, čo nás musí uh, to, na čo sa musíme sústrediť. Podporujem názor pani Runačikovej, podporujeme, pom- podporujeme pomoc obetiam, to je samozrejme v minulosti to bola priorita a bude to aj v budúcnosti. Komisia už od 15 rokov skutočne kladie dôraz a dáva veľké finančné prostriedky na pomoc obetiam, predovšetkým pokiaľ ide o vytvorenie E, finančných prostriedkov a fondov, ktoré by aj v rámci Červeného kríža mohli týmto spôsobom pomôcť. Pokiaľ ide o klastrové zbranie, parlament už mal 7 alebo 8 oddelených správ, pokiaľ ide o túto typ munície a e, ak si uvedomíme, že proces odminovania je náročný odminuje, skladka vyberáte všetky zbranie zo zeme, ktoré by mohli vybuchnúť a niekoho zabiť, ale chcel by som, aby sme sa sústredili predovšetkým na tento typ mín, pozemných mín. Pokiaľ ide rozpočtový riadok, áno, to je trochu kontroverzné, ale uvedomujem si, že všetci tí, čo participujú na tomto procese, všetky zúčastnené strany chcú, aby sme mali v rozpočte vytvorený riadok práve na toto, z dôvodov, pokiaľ ide o výšku aj transparentnosť finančných prostriedkov, pretože inak by to bolo veľmi náročné, pokiaľ ide o monitorovanie, do akej miery sa peniaze skutočne využili na konkrétne záležitosti, ktoré súvisia s týmto odmiňovaním. Čiže musíme sa pozrieť na to, ako by sa to dalo zrealizovať. Čiže, pán predseda, uvedomujem si nedostatok času, ktorý mám a mm, som ďačný za pripomienky našich kolegov a dúfam, že v budúcnosti budeme spolupracovať, budeme hovoriť o týchto problémoch a teším sa na dobrú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem, pán Orden. Vážime si vaše eh, záverečné slova, ktoré sú tak kooperatívne. Ako som už povedal úvodom, k tejto téme sa ešte vrátime neskôr. Hlbšie sa eh, pri tej príležitosti ním ňou budeme zaoberať. A teraz pokračujeme ďalej. Budeme si názory s komisárom Fülem o záveroch Rady ministrov zahraničných vecí 12. apríla za zatvornými dverami. Budeme teraz pracovať, takže poprosil by som, aby poslanci, ich asistenti a zamestnanci ostali v miestnosti, všetci ostatní by mali odísť. Takže máme pár minút času na to, aby